Ďalej, e, nemecké orgány žiadali e, parlament, aby sa vyjadril k, e, k poslankyni Gabriel, ktorá je vyšetrovaná, pani Ingeborg Gressle, ktorá je vyšetrovaná nemeckými orgánmi a je to o, o žiadosť o stiahnutie imunity. To isté platí aj pre pána Steva Briojsa v prípade súdneho konania. Tieto požiadavky sú odložené alebo teda určené pre posúdenie právnemu výboru nášho parlamentu. Takže právny výbor sa bude vyjadrovať k týmto žiadostiam. Od